Seems that the system is working. Už to zdá sa funguje, tak začneme. Everybody ready? Ak ste všetci pripravení, ja budem hovoriť po taliansky. Prosím, nasadte si slúchadlá. Ja budem hovoriť po taliansky. Srdečne vás všetkých vítam. Týmto označujem našu schôdzu za oficiálne zahájenú podľa pravidla 41. Služobne najstarší poslanec bude predsedať voľbe predsedu, keďže obaja kolegovia, ktorí sú služobne najstarší, pán Belato a pani Piety Kajnen, nie sú v Bruseli, požiadali ma, aby som predsedal dočasne ja. Pripomínam, že cieľom dnešného stretnutia je ustanoviť výbor, zvoliť predsedníctvo, predsedu a maximálne štyroch podpredsedov. Podľa pravidla 213 rokovacieho poriadku najskôr zvolíme predsedu, potom sa ujme predsedanie nový predseda a bude predsedať voľbe podpredsedov, štyroch podpredsedov. Pán Dorfman za EPP, jeho nahrádza Kristin Schneider. Sme uznášania schopní, môžeme teda hlasovať. Môžeme pristúpiť k voľbe. Máme zaistené kvórum. Teraz si teda pozrieme nominácie, ktoré sme obdržali. Silvia Lima za skupinu IND. Potvrdzujete kandidatúru? Áno, dobre. Ďalej. Tilimec, to je ďalšia kandidátka za skupinu zelených. Potvrdzujete, že ste kandidátkou? Dobre. Máme teda dve kandidátky. Pristúpime teraz k tomu, že požiadam koordinátorov za skupiny, aby sa vyjadrili. Ďakujem. Je škoda, že vidíme, že zelení nedodržiavajú Dehontovo pravidlo. Už bola uzavretá dohoda medzi skupinami vopred podľa Dehontovo pravidla, kto má nárok na získanie postu predsedu. Pani Silvia Lima je našou kandidátkou Zdá sa, že teda zelení neveria v platnosť demokratických princípov, nedržia sa platných pravidel v Európskom parlamente. Myslím, že je nevyhnutné a dobré a dôležité, aby každá skupina bez ohľadu na to, ako má farbu, získala príležitosť získať zástupcu v reprezentatívnej funkcii, teda skupina ID má tiež na to nárok. Myslím si teda, že je hanebné, čo robia zelení, že sa nedržia odsúhlasených postupov, ktoré sú platné tu v parlamente. Našťastie všetko sa nahráva a my Európe ukážeme, ako sa veci majú tu v parlamente. Bene, ringrazio dell'intervento. Le... Ďakujeme za vaše vyhlásenie. Pravidlá sú jasné. Máme dve kandidátky. Pokračujeme. Ako stanovujú pravidlá? Voľba prebehne tajným hlasovaním. Vzhľadom na to, že máme dve kandidátky, pripomínam všetkým, ktorí sa zúčastnia tejto voľby, že všetci majú iba jeden hlas. Ešte pripomínam tiež, koľko má ktorá skupina. EPP má 8, SAD 6, Renew Europe 4, Zelený 3, ID 3, ECR 3, GUE 2 a nezradení majú jeden hlas. Ešte pripomínam, že v prvom kole kandidátka, ktorá získa hlavnú veľkú väčšinu eh, odovzdaných hlasov, iba spomedzi eh, hlasov za, tá bude zvolená za predsedničku. Voľba prebehne tajným hlasovaním elektronicky. Poslanci, ktorí sú pripojení na diálku cez iVote, budú tiež môcť odhlasovať na diálku. Pripomínam, že tento systém sa využil už v minulosti aj v iných výboroch a osvedčil sa. Vieme, že funguje. Poslanci prítomní v sále budú hlasovať tajným hlasovaním a využijú eh, tradične hlasovaciu kartičku. Chcem teda všetkých prítomných poslancov požiadať, tí, ktorí sa chystajú hlasovať, aby vložili hlasovaciu kartičku do hlasovacieho zariadenia. Tí, ktorí sa zúčastňujú hlasovanie na diaľku, získajú elektronický hlasovací zoznam e, na oficiálnu mailovú adresu a budú musieť využiť príslušne platný systém, aby mohli odhlasovať na diaľku. Výsledky tajného hlasovania sa ohlásia až po tom, čo sa hlasovanie uzavrie teda aj hlasovanie tu fyzicky v sále, aj hlasovanie na diálku. Prepačte, moja karta nefunguje, hovorí pán Vajc. Práve sa pracuje na tom, aby mi e, dali náhradnú kartu. Molto bene. Výborne. Teda pomaly pristúpime k zahájeniu. Verím, že sa vaša karta dovtedy dostaví. Toto chcem zdôrazniť. Chcem pripomenúť všetkým tu prítomným, aj všetkým, ktorí nás počúvajú na diálku, že tlačidlo plus, teda zelené tlačidlo, ak ho stlačíte, hlasujete za pani Limu. Tlačidlo mínus, teda červené tlačidlo, to stlačíte, keď chcete hlasovať za pani Mec. Je to jasné? Pripomínam tu prítomným, že ak dôjde ku chybe v hlasovaní, je možné hlasovať ešte raz tak, že stlačíte správne tlačidlo a budete ho dlžať stlačené, kým bude hlasovanie otvorené. Ja nechám hlasovanie otvorené dlhšie, aby ste eh, mohli prípadne opraviť eh, prípadnú chybu. Už ste dostali kartu? Ripeto intanto che arriva la tessera di voto che il pulsante Ešte čakáme na hlasovaciu kartu pre kolegu. Ešte raz teda zopakujem, že e, zelená to je pre pani Limu a červená, teda mínus, je pre pani Mec. Teraz už sme tento problém vyriešili. Keď teda odhlasujete podľa svojho želania cez iVote na dielku, musíte podpísať čestné prehlásenie, že ste sa zúčastnili hlasovania voľby, keďže je to tajné hlasovanie. To prehlásenie bude obsahovať len zašifrované informácie o tom, ako poslanci hlasovali. Ak ste pripravení, otváram týmto hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte, hlasovanie je otvorené.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 GT. Votazione ancora aperta, eh? Hlasovanie ešte stále otvorené, ešte stále môžete hlasovať. Už ste všetci odhlasovali. Takže teraz hlasovanie uzavrieme. Hlasovanie je ukončené. Aspettate perché Dobbiamo attendere. Musíme teraz trochu počkať. Musíme zaistiť, e, že všetci kolegovia, ktorí sa prihlásili na diálku, mohli odlosovať. Čísla, ktoré vidíte na obrazovke, nie sú výpovedné, je to len časť výsledku. Teda odteraz musíme počkať pol hodinu, ak sa nemýlim. 30 minút. Schôdza je eh, teda odročená na pol hodinu, na 30 minút, aby sa preverili výsledky hlasovania na dielku. Potom vyhlásime výsledky tejto voľby. Ďakujem zatiaľ. So, ready? Takže sme pripravení. Idem oznámiť výsledky. Budem opäť hovoriť po taliansky. Prosím, nasadte si sluchadla. Takže vyhlasujem výsledky hlasovania. 29 hlasovalo. Teda platný hlasov 29. Požadovaná väčšina bola 15 hlasov. Výsledky v prvom kole. Lima 7 hlasov. Pani Tilly Mec 22 hlasov. Takže týmto chcem poblahoželať zvolenej kandidátke pani Tilly Mec a prosím, posadte sa na predsednícku stoličku. Uh, Chcela by som predovšetkým povedať, že som poctená a šťastná, že môžem predsedať tomuto vyšetrovaciemu výboru o preprave zvierat a teším sa na našu prácu, ktorá je veľmi významná. Ľudia čakajú, že budeme konať v tejto oblasti. No a skutočne chcem spolupracovať so všetkými politickými skupinami, so všetkými vami, Povedali mi, že nemám dlho hovoriť, lebo sa bude dlho hlasovať o podpredsedoch, ale napriek tomu som chcela povedať aspoň toto. Ďakujem za dôveru, ktorú ste vo mňa vložili. So... Teraz prejdeme k hlasovaniam o menách podpredsedov. Mám tu mená zástupcov, ktorí budú teda sa taktiež zúčastňovať na hlasovaní. Takže predovšetkým, čo sa týka zoznamu náhradníkov, prvým kandidátom je pán Herbert e, Dorfman. Prepačte, prepačte, on je náhradníkom pre hlasovanie, takže nie je kandidátom, ospravedlňujem sa. Takže som tu nová, pochopte ma, pán Dorfman tu bude nahradený pani Kristín Schneider. Ehm, máme tu teda kandidátov na prvého podpredsedu, to je na druhej strane. Takže na prvú, prvého podpredsedu tu máme kandidátku pani Marlen Mortle, a chcela by som sa aj opýtať, či súhlasí so svojou kandidatúrou. Nie je tu, ale obdržali sme písomné potvrdenie, písomne súhlasila. A tiež by som sa chcela opýtať, ako v akékoľvek demokracii takto funguje tu nejaký iný kandidát alebo kandidátka na pozíciu prvého podpredsedu? Nevidím. Takže žiadny iný kandidátov nie je. Môžeme teda hlasovať aklamačne. Prosím, v miestnosti všetci aklamačne a bude sa samozrejme hlasovať aj Alebo bude sa teraz hlasovať aklamačne. Yeah. Hneď prejdeme k ďalšiemu. just some explanation that I... A mne to potrebovali vysvetliť. Čo sa týka elektronického hlasovania, alebo z iVote, tam nie je žiadny špecifický postup, jedne, že bola námietka, takže prejdeme hlasovanie rýchlo, nemusíme čakať, môžeme rovno prejsť k druhému hlasovaniu, pokiaľ, alebo pretože nikto nenamietal. Druhý podpredseda, kandidátka pani Ania Hazekamp. A opýtam sa Ani Hazekamp, či súhlasí so svojou kandidatúrou. Áno, s potešením. Dobre. To rada počujem. Opýtam sa, či je tu už nejaký ďalší kandidát na túto pozíciu. Ani nemám informácie, že by mal niekto ešte ďalší kandidovať, takže tiež aklamačne sme zvolili aj túto kandidátku. Gratulujem. Pascal, chcete sa vyjadriť? Je mi ľúto, že eh, prerušujem. Chcel by som len využiť, eh, že sme zvolili Aniu Chcem povedať, že prácu, ktorú vykonala v predchádzajúcom volebnom období a ktorú už vykonala aj v tomto volebnom období, to naozaj je treba oceniť, je treba vysoko oceniť jej doterajšie zásluhy. Som veľmi rád, že sme ju zvolili. Ďakujeme týmto ešte raz za jej zásluhy a blahoželám. Súhlasím 100% a chcem poďakovať aj Pascalovi Durand a ostatným, ktorí tu bojovali pred nami. Ja som sem prišla v júni 2018 a pokiaľ vy by ste tam vtedy neboli bývali, tak e, nič z tohto by teraz nebola pravda. Takže za tento výbor vďačíme obom vám. Druhá pozícia. Pán Mohamed čaj, ktorý kandiduje na tretieho podpredsedu. Tiež sa ho opýtam, či súhlasia svojou kandidatúrou. Tam je. Áno, súhlasím. Ďakujeme. Takže súhlasíte s voľbou pána Šahima aklamačne tiež? Congratulations. Gratulujeme, vítame vás. Ďalej. Štvrtý podpredseda. Pán Martin Hojsík. Dúfam, že to nekomolím. Tiež sa ho pýtam, či súhlasí so svojou kandidatúrou. Yes, I do. Thanks a lot. Áno, takže ďakujeme. Tiež sa opýtam, či je tu nejaký protikandidát na post štvrtého podpredsedu tohto výboru. Nevidím. Takže taktiež volíme aklamačne. Gratulujeme aj vám a vítame vás. So. Dobre, to bolo rýchlejšie, než sme si mysleli nakoniec ale boli sme pripravené, pripravené rôzne možnosti. Máme ten náš výbor zložený a už všetci sa tešíme na ďalšiu prácu, na pracovné plány. Budú sa tým zaberať koordinátori. Máme teraz predsedu alebo predsedničku, podpredsedov. Pustíme sa do toho. Maria Neuchl sa chce prihlásiť o slovo. E, ďakujem. Chcem povedať len toľko, že je dôležité mať zoznam schôdzi na celý rok alebo do Vianoc, lebo nie je vždy možné e, vždy si zarezervovať schôdzu do ďalšieho dňa, takže potrebujeme, prosím pani predsednička, jasný zoznam schôdzí s upresneným časom, či budú hybridné schôdze alebo nie. Toto je veľmi dôležité. Myslím, že na prácu máme len 12 mesiacov, no a tento mesiac musíme začať skutočne e, silne. Tiež súhlasím sa aj s týmto. Bolo to dosť na poslednú chvíľu, keď nám potvrdili dnešnú schôdzu, ale do budúcnosti už to bude lepšie, aby ste si mohli veci zorganizovať, takže áno. Súhlasím, ďakujem. Time for that.